Afriky viac národnú demokraciu a preto ho vítame a vzdávame mu hold. Thank you, colleagues. Now we... Ďakujem pekne, kolegovia. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Prvým bodom na našom programe je hlasovanie v súlade s jednodušeným postupom k správe pána Albertínyho. Týka sa nástroja pre prevstupovú pomoc. Hlasujeme. Hlasujeme menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Teraz končím hlasovanie. Výsledky sú jasné. 578 hlasov za, Congratulazione, Mr. Albertini. Blahoželáme, pán Albertini. Ďalším bodom, opäť v súlade s jednodušeným postupom, k správe pána Maštálka. Týka sa medzinárodného vymáhania výživného na dieťa a iných foriem výživného. Hlasujeme, opäť hlasujeme menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Everybody's voted. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Aj e, táto správa bola schválená jasnou väčšinou. Ďalším bodom je hlasovanie o správe pani Gönz k programu spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity. Predtým, ako budeme hlasovať, dávam slovo spravodajkyni pani Gönz, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Iba pár slov, ak dovolíte. Na jednej strane chcem poďakovať deňovým spravodajcom. Rokovanie neboli jednoduché. Chcem poďakovať celému výboru a chcem poďakovať aj